Takže sú k dispozícii, je k dispozícii zapisnica zo včerajšej schôdze. Pokiaľ niekto má k pripomienky, nech sa páči, pokiaľ nie, tak je zapisnica považovaná za schválenú. Prvý bod dnešného programu